Good morning, dear colleagues. Dobré ráno, kolegovia. Chceli by sme začať. Takže najprv e, oznámenia predsedníctva e, veľmi rýchle aspekty. E, chcela by som pripomenúť, že dnes, 11. oktobra, je Medzinárodný deň detí a my sme uh, túto špecifickú uh, situáciu e, zaradili do jednej veľmi dôležitej témy a to prístup k vzdelaniu a boj proti rozdielom medzi rodmi a takisto aj tú smutnú skutočnosť poškodzovania ženských genitálií. No a dnes je dôležité, aby zaznel náš hlas a e, presadili sme aj tie požiadavky, ktoré e, každý deň, e, každým dňom vyslovujeme v našom výbore a to kvôli nášomu zájmu aj toho detského zájmu. A vy ste už dostali informáciu e, mailom, že e, v poredpoludní 13. oktobra sa bude konať podujatie s bývalou prezidentkou Sri Lanky Bantaranajke. Ehm, dúfam, že som to dobre vyslovila, toto meno. A náš výbor pozval naš, túto prezidentku a takisto sme e, dostali rôzne informácie o tom stretnutí a dúfam, že teda prídete v hojnom počte. Teraz poďme na ďalší bod e, dňa a to hlasovanie. Mm, takže pod, eh, prvé hlasovanie pozmeňujúce návrhu eh, návrh týkajúce sa uplatňovania hľadiska rodovej uh, rovnosti a potom uh, stanovisko o, o audiovizuálnych službách, čiže na, návrh 2, za, proti, zdržal sa, schválený. Pozmeňovací návrh uh, za, proti, zdržal sa, schválený. Pozmeňovací návrh 4, za, proti, zdržal sa, schválený. Návrh 5, za, proti, zdržal sa, schválený. Pozmeňovací návrh 6, za, proti, zdržal sa, schválený. Pozmeňovací e, návrh 1, za, proti, zdržal sa, schválený. A potom um, správa o Eh, presunoch migrantov a úloha zahraničnej služby EÚ. Eh, pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržal sa, schválený. Dvojka za, proti, zdržal sa, schválený. Pozmeňovací návrh 3 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa, schválený. Druhá časť za, proti, zdržal sa. Ešte si to overíme. Pozmeňovací návrh 3, druhá časť. E, takže začíname hlasovať. Konec hlasovania. Um, podpredseda mi hovorí, že nemá kartičku, ale je to schválené. 10 eh, hlasov za, 1 proti. Schválené. Ah, tú favor. Ah, perdón, que, que me he liado. 11 a favor, 9 en contra. Pon Prepačte, takže 11 za, nikto nie je proti, tým pádom je to schválené. Uh-huh. Y pasamos eh, ya al, al orden del día. Teraz prejdeme opäť do nášho programu, do bodov na diskusiu, takže začneme bodom 11. Takže je to rovnoprávnosť a obchodné zmluvy.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 Eh, tak budeme pokračovať. Náš ďalší bod je rodová rovnosť v obchodných dohodách. Je mi potešením privítať pani Fontana. Ona e, nám odprezentuje štúdiu. E, rodová analýza budúcej komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanada CETA. Pani Fontana, vitajte s radosťou. Vás príjmame v našom kruhu. Veríme, že prezentácia bude zaujímavá. Takže odovzdávam vám týmto slovo. Úvodom chcem konštatovať, že je mi potešením byť s vami a Teším sa predovšetkým na vaše otázky a podnety, ktoré určite prispejú k zlepšeniu kvality eh, toho materiálu v konečnej podobe. Mala som úlohu urobiť analýzu obchodných dohod, ktoré sú v súčasnej dobe vyjednávané EÚ, či v dostatočnej miere venujú pozornosť rodovému rozmeru. Je celý rad dohod, ktoré sú dojednávané v tejto dobe. Je to CETA, to je komplexná hospodárska obchodná dohoda EÚ-Kanada, potom je TTIP, EÚ-USA a potom obchodná dohoda týkajúce sa služieb, e, ktorá sa týka väčšieho počtu e, partnerov EÚ. Dnes sa teda chcem venovať jednej z týchto dohôd, CETE, pretože e, Európsky parlament má prijať rozhodnutie, či súhlasiť alebo E, odmietnúť CETU a to už v najbližších týždňoch. Mnoho z tých vecí, ktoré poviem dnes ohľadom CETY, sa týkajú aj tých iných dohod. Tieto dohody majú veľa spoločného, pretože patria k e, takej novej generácii obchodných dohod EÚ venujú sa nielen na e, liberalizáciu trhu s tovarom, ale týkajú aj sa takých vecí ako služieb, liberalizácie investičných mechanizmov a mnohých oblastí, ktoré sa týkajú obchodu, to znamená e, verejného e, verejného výboru zo strany e, štátnych orgánov a ďalších dôležitých aspektov, ako je ochrana autorských práv a tak ďalej, duševného vlastníctva ako takého. A e, kde teda e, zohľadniť ten rodový e, rozmer? A či vôbec je, je zohľadnený v dohodách? Nie, odpovedie nie. Viete, ten rodový rozmer v takýchto dohodách je interpretovaný vo veľmi obmedzenej miere, napríklad ak sa, ak sa vyhodnocuje dopad takýchto dohod, tak je to sektorovo delené. V prípade CETA sa hovorí práve o textilnom odevnom priemysle, ale to je predsa len trošku primálo. E, čiže e, tie implikácie e, rodové takýchto dohovod sú oveľa širšie, preto je potrebné zaviesť pri tej rodovej analýze taký komplexnejší pohľad. Obchod nikdy nie je rodovo neutrálny, veď v podstate tie obchodné dohody odrážajú pôsobenie ekonomických síl a tie majú rodový rozmer. Ja sa chcem venovať analýze analýze, analýze udržateľnosti CETI a e, chcem uviezť aj niekoľko odporúčaní. A začnem tým, e, že E, spomeniem tú literatúru, ktorá sa venuje rodovému rozmeru, ktoré, z ktorých som vychádzala pri mojej analýze. A vlastne tieto e, materiály zasadzujú akýsi rámec pre túto rodovú analýzu. A e, určite je potrebné prehlbiť ten rodový pohľad v, v dohode CETA. E, budem sa venovať tomu, čo pokrýva v súčasnej podobe CETA, čo by mala pokrývať a potom budem hovoriť, ako e, sa snažiť presadiť silnejší dôraz práve na, tú rodovú, na ten rodový aspekt. Aké sú tie kľúčové e, prvky rodovej analýzy dohovod. Literatúra, ktorá sa venuje rodu, rodovému rozmeru nie je veľmi, e, e, nie je veľmi početná. V podstate tá interakcia medzi obchodom a rodovým rozmerom je dvojsmerný. E, samozrejme, že tá rodová, rodový rozmer ovplyvňuje e, tú výkonnosť a, a aj naopak e, e, platí, že je silný vplyv obchodu na, rodovú, na, na ten rodový rozmer. V podstate pôsobí cez viaceré kanály a, a, a ženy aj muži sú výrobcovia, používateľia, zamestnanci, sú daňoví poplotníci, ktorí majú nárok na služby príjmať aj ich poskytovať. E, obvykle, keď sa hovorí o analý, keď sa hovorí o obchodných dohodách, e, to, čo som práve povedala, je e, je asi to všetko, čo sa dozviete o tom rodovom rozmere, ale nevenuje sa pozornosť kvalite pracovných miest. Hovorí sa zväčša len o počte pracovných miest a takisto je potrebné hovoriť o spotrebe, veď obchodné dohody ovplyvňujú ceny, dostupnosť e, tovarov a služieb a to môže mať e, rodový dopad. Uvediem príklad E, povedzme, ak e, zodpovednosť za nákup a prípravu jedla je v rukách, ako to obvykle býva, žien. Vo svetle tý, tejto novej generácie obchodných dohôd, kde sa hovorí o liberalizácie, liberalizácii služieb, hovorí sa o e, teda politike nákupu štátnych orgánov. Čiže celý tento proces liberalizácie ovplyvňuje alebo môže ovplyvňovať e, schopnosť e, a rozsah služieb, ktoré poskytuje štát. Čiže má to dopad na e, štátne výdavky. Tie služby, e, ktoré sú týmto dotknuté, e, e, sú určite aj sociálne služby a tie majú bezprostredný dopad na ženy z hľadiska starostlivosti, z hľadiska poskytovania sociálnych služieb, zdravotných služieb a tak ďalej. Teda, ako som už povedala, v literatúre nenájdeme toho mnoho o takýchto vplyvoch, ale to, že neexistuje nejaký veľký veľké penzum dôkazov eh, alebo podkladov, neznamená to, že to neexistuje. Eh, vieme, že dopady obchodných zmluv sú dosť komplexné a často kontradiktorné. Nielen, že sú rozdiely medzi mužmi a ženami, ale sú aj rozdiely medzi rôznymi kategóriami žien. Ženy na poli, ženy v, vo výrobnom závode. Myslím si, že veľmi dôležitý veľmi dôležité je to, aby sa e, venovala pozornosť, e, pozornosť tomu, ako, ako, ako sú platení tí zaangažovaní v danom procese a ako sú na tom tí, ktorí nie sú zaplatení. Takže e, táto an, analýza týkajúce sa CETI bola zadaná e- Európskou komisiou od roku 1999. Vždy e, musia e, byť takéto obchodné dohody sprevádzané aj posúdením vplyvov. A to je posúdenie vplyvov, takáto analýza bola zadaná komisiou a súčasťou posúdenia vplyvov má byť aj vplyv na rodový rozmer. Jeden vynikajúci materiál, ktorý vypracoval VILUP, poukazuje na to, že e, ten rodový rozmer e, zväčša v týchto, v týchto analýzach po posúdení vplyvov je len e, vo veľmi obmedzenej forme. Tá správa má asi 500 strán a ženy a rodový rozmer je zmienený len párkrát, skutočne dvakrát to, čo sa e, deje, alebo aké sú dopady na mužov, ako by nemalo vôbec žiaden e, dosah na e, ten rodový rozmer. A je tam taká veta, že vzhľadom na to, že ten peňažný sektor zamestnáva pred, predovšetkým muži, možno predpokladať, že to nemá žiaden dopad na rodovú rovnosť a ako by rodová rovnosť e, e, e, sa týkala, ale, alebo bol to, bola to téma, ktorá sa obmedzuje len na ženy. Takže sú v, tom, sú v tej analýze realizované viaceré ekonomické simulácie a žiaľ neuplatňuje sa žiaden pohľad, e, pohľad rodový pri e, týchto simuláciách. Využíva sa e, typická typická simulácia integrovanej analýzy na základe stavu všeobecnej vyváženosti. Tento model CGE úplne zanedbáva alebo opomína ten rodový rozmer. Ja som pracovala, ja mám bohaté skúsenosti s týmto modelovaním CGE posledných 20 rokov a pred 15 15 e, rokmi som e, vlastne koncipovala prvý model CGE aj s rodovým prvkom. E, čiže Domnievam sa, že je možné analýzu e, obchodných dohôd realizovať aj takýmto modelom CGE s rodovým e, prvkom. Ja som ho už uplatnila v Zambii, v Bangladeši a inde a určite dá sa to uplatniť v prípade Kanady a e, európskych krajín, kde máme oveľa viac štatistických údajov, ktoré sú E, sú e, e, rodovo členené. A problém pri uplatňovaní modelu je to, že nám ponúka dobré, do, dobré sektorové členie, ale vlastne neponúka žiadnu analýzu, analýzu tých rozdierov v rámci daného štátu teda nevieme posúdiť na základe tohto modelu, aké sú e, plusy a výnosy e, takejto e, zmluvy v rámci krajiny z toho rodového pohľadu dá sa uplatniť aký, akési doplnkové opatrenie, e, opatrenie, ktoré sa venujú tým zraniteľným skupinám mužov a žien. A to je plne v súlade s novým princípom presadzovania e, takých politík, ktoré zrovno, zrovnoprávňujú všetkých. E, to o tom hovorí aj rodová agenda z roku 2013. No a myslím, že je potrebné venovať sa aj kvalitatívnym aspektom. E, e, a to neznamená, že e, treba uplatňovať len kvantitatívne metódy, ale využiť aj doplnkové kvalitatívne metódy. Ja tuto som spísala nejaké hlavné body, podrobnosti nájdete v samotnej mojej analýze. Ja som snažila venovať pozornosť analýzy tých rodových implikácií. Je potrebné vychádzať zo štatistík, štatistík ktoré sú e, disagregované e, po tej, z hľadiska rodového parametra. E, vieme, že máme napríklad informácie o domocnostiach, prístupe k sociálnej infraštruktúre, k službám a to sú veľmi dôležité informácie. Je potrebné používať štatistiky, ktoré sú e, rodovo agregované a ďalej treba používať nielen len e, čísla, e, ktoré sú členené podľa rodu, ale takisto aj určité normy treba zohľadňovať. Ak hovorím o týchto normách, tak, treba, tak mám na mysli kvalitu práce alebo služieb. Ak hovoríme o týchto nových obchodných dohodách, tak je potrebné pochopiť lepšie rodové eh, implikácie obchodu, obchodu eh, obchodovania so službami a takisto aj zabezpečovania tzv. verejných služieb. A e, Myslím si, že toto potrebné zohľadniť v tej analýze a je potrebné e, vlastne aj e, zodpovednejšie sa stavať k tým rodovým implikáciám v samotnom procese vyjednávania obchodných dohôd a je dôležité, aby e, ženské skupiny, združenia boli zaangažované v tom procese e, dojednávania. Ale týmto nekončí, to nestačí E, pokiaľ e, nie je v tom výskumnom týme nik, ktorý by bol odborníkom na rodovú problematiku, e, tak pokiaľ nie je takéto osoba, tak potom ani ten hlas tých, tých ženských zrušení, združení si nenájde, si nenájde príjmateľa je dobré mať e, dvoch e, expertov, rodových expertov, jeden, ktorý má ten profil ekonomický a ten druhý e, by mal vlastne profil v, v spektre sociálnych vied. No a ja som sa pozrela na zloženie týmu za CETOV. Je to 9 mužov a samozrejme nie je tam žiaden odborník na rodovú problematiku. No a zároveň e, si dovolím konštatovať, že nielen je dôležité mať e, tú e, rodovú, rodového odborníka, experta v tom týme, je potrebné realizovať školenia, osvetu pre celé spektrum ľudí, ktorí sú v v tých úradoch vláde, ktorí eh, sa eh, podielajú na takýchto obchodných rokovaniach. Ja pôsobím v tejto oblasti o 20 rokov. a UNCTA e, vlastne e, má dva dokumenty ohľadom toho e, rodovej rovnosti a, v, v obchodnom sektore. A to sú podklady, referencie, ktoré treba využívať. Myslím, že toľko stačilo v tejto chvíli a teším sa na vaše otázky. Muchísimas gracias, señora Fontana, y abrimos un... Veľmi pekne ďakujem, pani Fontana. A teraz e, otváram priestor na e, diskusiu. Ďakujem za vaše vyjadrenie. E, ak sa chytím toho, čo ste povedali záverom, že skutočne sú to muži, ktorí spracovali, spracovali veci, ktorí tvorili túto zmluvu, pretože nadpis dnešného stretnutia je, že dostaneme takú e, predbežnú správu o tej štúdii, či skutočne e, v, tomto, v tejto obchodnej zmluve je podchytený ten rodový rozmer. Skutočne nie sú štatistické údaje o tom, aký dopad by mohla mať CETA na ženy, ženy a mužov, či v Európe alebo v Kanade Čiže takéto štatistiky neexistujú, potvrďte to prosím, alebo vyvráte. Druhá otázka, pokiaľ neexistujú takéto štatistiky, tak nemožno vyvodzovať žiadne závery, či ten, tá obchodná dohoda prispieva k tomu, aby e, tá, tá medzera, tá priepasť medzi rodmi sa uh, preklenula alebo e, znižovala? A ešte tretia otázka. Vy ste poukázali na to, že ide o, o obchodnú dohodu novej generácie. Týka sa nielen tovaru, ale aj služieb a e, myslím si, e, a, a, a všeličoho iného. Mysl, myslíte si, že tá, tento širší záber takejto obchodnej dohody bude mať väčší, väčšiu mieru aj dopadu na ženy? alebo, alebo, to bol, alebo len obchodné dohody, ktoré sa týkajú tovaru, majú širší dopad na ženy. Čiže aký je váš názor, či tá nová generácia bude mať výraznejší dosah na ženy? Gracias, señora Noy. El señor Urtasun tiene la palabra. Well, thank you very much for the, for your... Veľmi pekne ďakujem za vašu prezentáciu. E, informácie o tom, ako sa e, vykonáva hodnotenie, sú pomerne znepokojujúce. Ja mám však jednu konkrétnu otázku. Jedna z vecí, o ktorých sme veľa hovorili pri hodnotení obchodných dohôd, bol, bolo používanie modelu CG. Ako vieme, že pokiaľ ide o dopad na zamestnanosť, tento e, model nie je veľmi spolahlivý. Našťastie v posledných týždňoch sa podávali správy o používaní iných modelov, čiže je možné robiť to porovnanie. Takže mňa by zaujímalo, či by ste mohli povedať niečo o tých iných modeloch, než, je CG a či sa používa aj pri hodnotení vplyvu iných dohod. Ďakujem. E, veľmi pekne ďakujem za tieto informácie. Skutočne zdieľam znepokojenie mojich kolegov týkajúce sa nielen otázky e, tohto prístupu GC, ale e, takisto si cením tú skutočnosť, že ste povedali, že neexistuje analýza výhod či nevýhod týchto dohôd, o prínosov alebo teda tých mínusov týchto dohôd. A pokiaľ ide o používanie CG, myslím si, že je veľmi ťažké robiť analýzy e, tých e, nevýhod e, uvedených dohôd v čase globalizácie. Samozrejme, dohody prinášajú prínosy, ale spôsobujú aj újmu a bolo by potrebné teda hovoriť aj o tých negatívnych dopadoch globalizácie a preto robiť modely, ktoré analizujú újmu, ktorú spôsobujú jednotlivé dohody e, konkrétnym odvetviam a podobne. Pokiaľ hovoríme o dohodách o voľnom obchode, ktoré boli urobené medzi Spojenými štátmi a um, Kanadou a USA a Mexikou, pokiaľ ide o také veci, ako je požívanie modelu CGA, je možné robiť nejakú, alebo existuje niečo, čo umožňuje robiť analýzu výsledkov a vplyvov týchto dohod, ktoré existujú už vyše 20 rokov. Bolo by možné použiť tieto výsledky na iné dohody, ako je napríklad TTIP a podobne, aby sme mohli získať z druhej strany Atlantiku nie nejaké informácie o uplatňovaní dohod, ktoré existujú už dlhší čas a ktoré nepoznáme. Hovorilo sa o e, dohodách e, typu sever-sever, to znamená TISA, e, CETA, ale nehovorilo sa o dohodách juh-juh, napríklad dohodách, ktoré sa týkajú Afriky. Aj tam samozrejme existuje dopad ktorý eh, by bolo potrebné preskúmať aj pokiaľ ide o tieto dohody o ekonomickom partnerstve. Eh, ďakujem za to, že ste medzi nás dnes prišli. Eh, existujú aj nejaké ďalšie obchodné dohody, ktoré sa už uplatňujú a ktoré by bolo možné analyzovať, predovšetkým z hľadiska verejného obstarávania a poskytovania verejných služieb a toho, akým spôsobom to ovplyvňuje situáciu v oblasti rovnosti pohlaví. Myslím si, že pri diskusii o obchodných dohodách je nevyhnutné o tom hovoriť, pretože my e, po 18. oktobri budeme mať troška viac času na takéto úvahy a preto by bolo možné alebo vhodné sa venovať aj tomu, aké vplyvy majú v, na oblasť rodovej rovnosti e, dohody o partnerskej spolupráci. Pani Kolomská? Ďakujem. E, Súhlasím s predrečníkmi, ktorí hovorili o potrebe vyhodnocovať vplyvy existujúcich dohod na postavenie žien. Je potrebné, aby sme sa bližšie zameriavali aj na tieto aspekty dohod a E, pokiaľ ide o dohody, tak e, musíme posudzovať tie všeobecnejšie e, charakteristiky. To znamená, že akým spôsobom ovplyvnia dohody trh. A ak povedú k liberalizácii trhu, to znamená, že trh bude slobodnejší, liberálnejší. Znamená to, že to ovplyvní postavenie žien a rozdiel medzi mužmi a ženami. Podľa našich analýz je potrebné, aby ženy, aby existovali nejaké dodatočné nástroje, ktoré by umožňovali, aby ženy mohli vystupovať na trhu práce rovno, v rovnocenejšom postavení než ostatní aktéry. Ďakujem. Ďakujem. E, e, skutočne tie existujúce dohody neboli celkom dobre vyhodnotené. V Španielsku existuje skupina podnikov, ktoré e, prevzali úlohu rodiny, rodičov a, ktoré vypracovali isté pravidlá v tejto súvislosti. A Otázka je, či vo vašej analýze prihliadate aj na rodičov alebo deti a vplyv na tieto skupiny obyvateľov. Nech sa páči, pani Fontána, vaša odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade, koľko času mám k dispozícii na odpoveď? 15 minút tak, takže budem musieť odpovedať selektívne. Za normálnych okolností na seminároch sa tie otázky kladú v skupinách dvoch či, teda v dvoch či troch skupinách, ale napriek tomu sa teda pokúsim odpovedať na tieto otázky, ktoré sa do značnej miery prekrývajú. Poprvé, existujú štatistické údaje a mnohé sú veľmi dobré a rodovo dezagregované, napríklad na úrovni krajín v Európe, ako aj v Kanade. E, problém je len v tom, že tieto štatistické údaje sa nepoužili na analýzu názov E, vplyvom e, obchodných dohôd a neboli zahrnuté do toho modelu, o ktorom som hovorila. Prekvapila ma skutočnosť, že existuje veľa tabuliek o zamestnanosti v tejto správe, ale e, zamestnanosť sa udáva len ako jedna kategória, bez rozlišovania medzi mužmi a ženami. Jedna vec, ktorá ma znepokojuje, je nasledujúca. Hovorili sme o dohodách medzi EU a Kanadou alebo Spojenými štátmi štátmi a Kanadou, tam sú veľké rozdiely, pokiaľ ide o účasť žien na trhu práce a podobne, ale my musíme e, posudzovať tieto faktory jednak vo vnútri jednotlivých krajín, ako aj v Európe ako takej. Napríklad, e, pokiaľ ide o polnospodárstvo, tieto dohoda s Kanadou toto ovplyvní, pretože v Rumunsku 35 zamestnaných žien pracuje v polnospodárstve. Spojenom kráľovstve, Dánsku a v ďalších krajinách iba 1% žien pracuje v poľnohospodárstve. Jednoznačne teda ženy v Rumunsku budú pravdepodobne väčšmi ovplyvnené v prípade, že e, v obchodných dohodách sa bude niečo týkať poľnohospodárstva. Okrem toho sa vykonalo veľa e, práce, pokiaľ ide o úsporné opatrenia v Spojenom kráľovstve. V zásade sa neposudzoval len vplyv obchodu, ale posudzoval sa aj vplyv e, škrtov v sociálnych výdavkoch na mužov a ženy. A veľmi zaujímavé je, že tieto výsledky by mohli e, niečo napovedať o možných vplyvoch obchodných dohod. E, a štúdia zo Spojeného kráľovstva, ktorá sa venuje škrtom v sociálnych výdavkoch, ukazuje, že existujú domácnosti, ktoré sú negatívnejšie ovplyvnené v prípade, že ide o samožijúce matky z deťmi alebo samostatne žijúcimi e, dôchodcami. Väčšinou sú to ženy, pretože ženy zvyčajne žijú dlhšie než muži a okrem toho sa musia väčšmi boriť s ekonomickými problémami, pretože ich dôchodky. A pokiaľ ide o verejné zabezpečenie sociálnych služieb a výdavky do týchto služieb, zrejme budú väčšmi ovplyvnené ženy. E, e, čiže treba dezagregovať nielen podľa pohľavy, ale aj podľa príjmu, kvalifikácie, sociálneho štatútu, imigračného štatútu a podobne. E, myslím si, že existujú rôzne údaje, ktoré nie sú dostatočne využívané a bolo by možné v tomto smere robiť viac. Eh, ja hovorím o novej generácii obchodných dohod, ale nie je to celkom nová generácia, pretože úplne prvá takáto dohoda, ktorá sa týkala aj liberalizácie služieb a podobne, bola nafta uzavretá v roku 1995 ale tento aspekt liberalizácie služieb vládneho obstarávania a tak ďalej dostáva v týchto nových dohodách vyššiu, vyššiu váhu. Preto vo svojej prezentácii som hovorila, že existujú dôvody predpokladať, že budú, budú mať tieto dohody aj významné rodové vplyvy, ale neexistuje na to dostatočná údajová základňa, ani literatúra neposkytuje príslušné dôkazy. Napriek tomu v uplynulých rokoch viaceré skupiny zastupujúce ženy a výskumníci venovali veľkú pozornosť dopadu úsporných opatrení v Európe, čiže to všetko by sa mohlo dalo použiť na štúdium dopadov tej, týchto obchodných dohod. E, som rada, že môžem vysvetliť e, trocha podrobnejšie, čo sa e, v tomto smere robí. Ja som v súvislosti z OSIA. Ja som v roku 2000 bola pozvaná na stretnutie, ktoré bolo venované SIA, to znamená Ehm, sustainable Impact Assessment, to je e, udržateľný vplyv, vplyv udržateľ, hodnotenie udržateľných vplyvov, ale veľmi málo sa v tomto smere vtedy urobilo. E, existuje kniha, ktorá sa volá Penimistické vplyvy obchodu, ale E, nedostatočne sa využívajú tieto údaje. Bola som požiadaná, aby som posúdila e, vplyv predovšetkým, pokiaľ ide o TTIP a e, CETA ale tieto dohody sa týkajú predovšetkým ekonomicky vyspelých krajín. Bolo by však potrebné venovať sa aj e, dohodám s rozvojovými krajinami a tá e, žiadosť tu zaznela. V roku 2009 sme robili hodnotenie e, rodového vplyvu dohovod o partnerstvách v Mozambiku, v Tanzánii a na Jamajke, kde sme aby sme mali zastúpené rôzne regionálne skupiny. Analýza sa zameriavala na eh, eh, vplyv liberalizácie obchodu s tovarom. E, tam však veľkú úlohu zohrávali rôzne tarify z hľadiska vládnych príjmov. V Mozambiku by to mohlo znamenať e, zníženie vládnych príjmov a e, potom by to mohlo mať dopad na škrty v sociálnych programoch, čo by mohlo mať negatívne dôsledky hlavne pre ženy. Jednoznačne sa hovorí a venuje venuje sa pozornosť e, rodovým vplyvom a distribúcii dohody NAFTA. My, ja som sa snažila vyvodiť nejaké závery a ponaučenia, ale je potrebné pochopiť aj to, že podmienky týchto nových dohod sú iné, prinajmenšom v tom, že tieto dohody sú zavreté medzi krajinami na severe a len nafta bola samozrejme dohoda uzavretá medzi USA a Mexikom, to znam, Mexikom. E, ale my máme nástroje, máme údaje, potrebujeme však e, aby sa tomu venovalo viac výskumníkov a aby sme lepšie mohli na základe týchto údajov vyhodnotiť tieto vplyvy. A skutočne súhlasím do istej miery aj s, e, žiaľ nepamätám si to meno, súhlasím s tým, že je potrebné pochopiť, aké sú rodové dôsledky zmien, ku ktorým dôjde v dôsledku liberalizácie trhu, liberalizácie ďalších e, aspektov. Myslím si však, že je potrebné e, uviezť, že nemožno jednoznačne odsúdiť tieto zmluvy, ale je potrebné, aby sa lepšie preskúmali ich jednotlivé dôsledky pre skupiny, ktoré sú zraniteľné, ale keby sa, e, je teda potrebné v niektorých prípadoch tie dohody jednoducho neprijať, keby sa ukázalo, že tie negatívne vplyvy prevažia nad pozitívnymi účinkami. Ďakujem, pani Fontána som si istá, že budeme môcť aj ďalej pracovať na tejto problematike, ktorá je pre tento výbor veľmi dôležitá a o vplyve obchodných dohod na e, rodovú problematiku sa hovorilo aj v minulosti v rámci tohto výboru. Ďakujem vám za vašu účasť a prichádzame k ďalšiemu bodu dnešného programu, ktorým je správa o rovnosti medzi muž, ženami a mužmi v Európskej únii v roku 2014 až 2015. Pán Urtasun je spravodajca. Vypočutie k tejto téme sa už konalo a teraz môže pán Urtasun vystúpiť za svojou prezentáciou. We, uh, we had the workshop. Včera sme mali uh, pracovné stretnutie, seminár a diskutovali e, sme o, o rovnosti rodov. Ten návrh je predložený a teším sa na vaše pri, pozmeňovacie návrhy. A samozrejme chcem poďakovať sekretariatu, ale aj Blanke a George za prípravu návrhu, tohto návrhu. Myslím si, že sme spokojní s tým, ako to vyzerá. Podarilo sa nám tam začleniť mnoho tém. Samozrejme, tá správa e, e, analyzovala štatistiky e, z komisie a takisto aj údaje z EG. A sú oblasti, v ktorých tá rovnosť rodov buď napreduje veľmi pomaly, alebo dokonca zaostáva a je späť toto je naozaj relevantná správa a pokúsa, pokúsili sme sa podporiť prístup komisie. Myslíme si, že keď budeme diskutovať o týchto výkonoch, tak je to dôležité pre štruktúrovanú diskusiu a mali by sme e, sa, mali by sme sa pokúšať o vyššiu úroveň rovnosti e, rodov. Čo sa týka indexu EG, tento index je 52,9 a od roku 2005 sa zvýšil o 1 To naozaj nie je veľa. A samozrejme, keď sa pozrieme na hlavné indikátory, tak vidíme, že tá nerovnosť je naozaj vysoká. V mnohých oblastiach najmä politika úsporných opatrení zhoršila situáciu. Iba niekoľko príkladov. A um, táto priepasť sa zvýšila o 16,1 Ďalšie rozdiely o 14 a mnoho mnoho žien vôbec nemá prístup k dôchodku um, a takisto aj vzdelanie um, pre ženy, um, ten prístup vzdelaniu nie je taký dobrý ako pre mužov. Takže naozaj toto uh, je taký zdvihnutý prst a dopad uh, úsporných opatrení, uh, to je niečo, čo sme tiež analyzovali a Ehm, ženy vlastne najviac zasiahla ekonomická kríza a škrty v sociálnych službách, ehm, sociálne zabezpečenie a tak ďalej. Toto všetko zasiahlo najmä ženy a takisto sa rozširuje eh, chudoba medzi ženami, čo treba riešiť. A myslím si, že dôležité pre správu je, že táto genderová perspektíva, e, na ňu sa vôbec neprihliadlo v príprave ďalších politik. E, niekoľko odporúčaní zo správy e, by som spomenul. Táto rodová politika sa nachádza v stratégii 2020, hovorí sa to aj v správe a v, my sme začali s niektorými úsiliami v rámci európskeho semestru, ale Európska komisia musí urobiť ešte e, viac. Treba zaviesť špecifické indikátory e, do budúcich mechanizmov e, a do ľudských práv. A takisto je tu aj otázka rozpočtovania a také prípravy rozpočtu, ktorá zohľadní rodovú problematiku a takisto chceme, sme v tento správe spomenuli, že profilovanie e, tejto rodovej rovnosti by sa malo dostať do všetkých diskusí. Stalo sa to aj v prípade stratégie. A musíme v tejto správe e, povedať, že e, je táto rodová politika dôležitá. No a teraz na záver ešte by som mm, povedal, že za, zaoberáme sa aj legislatívnymi spismi, ktoré máme na stole. Návrh komisie e, z roku 2015. Spomenuli sme ratifikáciu do, dohovoru, ktorá žiada o, o zrýchlenie teda ratifikácie. No a niektoré veľmi bezodkladné témy, ktoré sú dôležité, riešenie um, migrantiek, teda dievčat a žien migrantiek, ochrana pred násilím, boj proti e, obchodu s ľuďmi. A samozrejme ešte musíme spomenúť aj sexuálne a reprodukčné zdravie v EÚ. A to je pokryté v tejto správe. No a na záver eh, hovorili sme eh, s riaditeľom EIG. Eh, chcem poďakovať za to, že podporil tento návrh správy. Bolo to naozaj užitočné, táto podpora. A myslím si, že mm, by sme sa mali pokúsiť zlepšiť koordináciu tohto me mechanizmu a mechanizmov, ktoré už máme k dispozícii na o, európskej úrovni, napríklad index rodovej rovnosti. Čiže máme mnoho nástrojov, ktoré by mali byť zladené, aby boli ešte efektívnejšie. O, táto správa obsahuje mnoho tém a Veľmi sa teším na ďalšiu spoluprácu s kolegami. Ďakujem, Ernest. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať eh, pánovi spravodajcovi, pánovi kolegovi Ertasunovi. Myslím si, že toto je veľmi zaujímavá správa, veľmi e, zaujímavo štrukturovaná a um, v správe pracuje s konkrétnymi informáciami, čiže s dôkazmi z databáz. Je dôležité, že táto správa nie je ideologická, ale je veľmi konkrétna a myslím si, že toto je cesta, ktorou dosiahneme konsenzus. Samozrejme, tá situácia žien, čo sa týka mm, pension gap, e, work-life balance, e, že tá situácia stále nie je pozitívna a nestačí to. Nesúhlasíme s tým, aká je situácia žien a postavenie žien v Európskej únii. Podľa mňa je veľmi dôležité, že táto správa hovorí toto. Postavenie um, rovnosti a výhody z toho plynúce medzi ženami a mužmi nie je až taký dôležitý. Uh, politika uh, nemá až takú veľkú dôležitosť. A mm, táto politika sa často nepodporuje a nepresadzuje v, pavol, v, v jednotlivých krajinách. Čiže je síce pravda, že máte dosť dôkazov na to, aby ste uh, tvrdili a predstavovali tento dôvod, Napriek tomu treba rozmýšľať a treba stanoviť to, že prečo rodová politika eh, nemá toľko výhod, eh, nevyvíja sa, nemá úspech. Čiže my musíme rozmýšľať nad týmito vecami. Niekedy je to príliš ideologické. Možno, že to je ten dôvod, že je to príliš ideologické. Mali by sme sa pokúsiť spomenúť rod vo všetkých politikách a mali by sme to robiť všeobecne a nemohli by, nemali by sme sa sústrediť len na niektoré veci. Ale myslím si, že veľmi dobre ste vysvetlili túto situáciu, lebo je naozaj veľmi závažná. No a v tomto kontexte pripraví pozmeňovacie návrhy a Pokúsim sa nájsť istý konsenzus a pokúsim sa o to, aby, tento, aby táto správa bola naozaj, dostala naozaj podporu a aby prispela k tomu, aby sme sa snažili vylepšiť situáciu v rozdieloch v platoch a rozdieloch v dôchodkoch medzi mužami a mužmi a ženami. Takisto um, predložím pozmeňovacie návrhy ohľadom sexuálnych a reprodukčných práv. A ja si myslím, že um, nie je dôležité toto spomínať vo všetkých správach. Takže ešte raz ďakujem za váš prístup a um, teším sa na diskusiu a na spoločnú prácu. Ďakujem. Eh, Ďakujem, pani Šojdrová. Neviem, či sa chce ešte niekto prihlásiť o slovo k tejto téme. Ak nie, tak potom by som sa obrátil na komisiu. Pani uh, Lucy Devoan, ak sa chcete ujať slova. Ďakujem e, za slovo. A chcela by som povedať, že komisia e, chva- e, víta tento návrh parlamentu a je dôležité mať diagnozu tejto situácie na základe aktualizovaných štatistík a na pravidelnej báze. Čiže táto správa komisie sa väčšinou zverejňuje e, každý rok na 8. marca, Medzinárodný deň žien čo aby sme si pripomenuli tento deň, a má tri ciele. E, ide o revidovanie dosiahnutého pokroku a o trendoch na základe štatistík a dôkazov Eh, chceme revidovať eh, jednotlivé akcie na európskej úrovni, na, európsky, na úrovni členských štátov, eh, či sú nejaké špeciálne aktivity, napríklad mainstreamingu, rodovej problematiky, napríklad v oblasti športu. A potom cieľ tejto správy má byť aj inšpiráciou a prezentovať dobrú prax z jednotlivých členských štátov, e, ktoré majú dopad aj v, členských terén, v teréne členských štátov. Čiže toto sú ciele správy a myslím si, že toto môže byť inšpirácia pre všetkých aktérov. Ďakujem. Ďakujem dám, dám slovo Ernestovi, aby toto e, ukončil tú diskusiu. Ja by som chcel len poďakovať komisii a aj pani Šojdrovej. E, my sme o tomto diskutovali bilaterálne a myslím si, že máte pravdu, keď hovoríte, že by sme sa mali zamyslieť nad dôvodmi, prečo došlo k niektorým deklaráciám v oblasti politík práv žien a rovnosti, e, rodovej rovnosti v členských štátoch. A mali by sme takisto hľadať stratégie na to, aby sme sa pokúsili zlepšiť túto situáciu. Čiže e, chcem diskutovať o vašich e, nápadoch, o vašich myšlienkach a pozmevacích návrhoch. To je dôležité Týbot. A samozrejme tie sexuálne reprodukčné e, práva, toto je zaujímavá téma na diskusiu. A v tejto správe nie je nič nové, čo, o čom by sme nehlasovali na plenárke v parlamente. Čiže určite o tom budeme mať možnosť diskutovať. Ďakujem vám a o, som pripravený pustiť sa do práce so svojimi kolegami. Ďakujem. Uh, eh, chegou, entretanto, o, o relator sombra do SID. Uh... Eh, teraz tu máme tieňovú spravodajkyňu z SAD. Eh, snáď sa chce vyjadriť. Prepašte, prišla som neskoro, takže chcem sa ospravedliť aj spravodajcovi, ale žiaľ, um, toto meškanie nezáviselo od mojej osoby, od mojej vôle. Naozaj podľa mňa bolo dôležité, aby som sa zúčastnila tohto stretnutia a chcem prispieť do diskusie. Podľa mňa toto je téma, o ktorej dnes diskutujeme. Toto je téma, ktorá je veľmi relevantná a veľmi dôležitá. A treba pripomenúť, že napriek tým pokrokom, ktoré sme urobili v posledných rokoch, žiadna krajina ešte nedosiahla rodovú a nerealizovala rodovnú, rodovú rodnosť. Rodovú rovnosť. My diskutujeme o našej mm, pozícii a celkovo tá situácia alebo nastavenie na svete je dobré, ale ešte treba stále vyvinúť veľké úsilie, aby sme dosiahli vôbec nejakú rovnosť. Samozrejme, tá situácia je rôzna v EÚ, pretože v členských štátoch je to, mm, je to rôzne. Sú rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. A kým v niektorých členských štátoch boli dosiahnuté isté pokroky, istý pokrok, v iných členských štátoch sú nedostatky a dokonca niekedy veľmi závažné. A ako už bolo spomenuté v tejto správe, 55 občanov by chcelo, aby Európa e, zasiahla aj do tejto oblasti. Ale ešte viac môže, môžu urobiť členské štáty, pretože oni sú kompetentné v troch kľúčových sektoroch, ktoré zostávajú oblastiami pre rodovú rovnosť. Vzdelanie, sociálna starostlivosť a fiskálna daňová politika. Mm. Pred 20 rokmi v Pekingu bolo odsúhlasených mnoho vecí, ale chýba tam jedna vec. Treba sa pozerať na svet ženskými očami. Toto bola najdôležitejšia inovácia a starosti nám spôsobuje práve vysoká úroveň žensk- chudoby medzi ženami. Najmä keď hovoríme o, o rodinách s jedným rodičom. O, a potom sa narušuje aj už dosť krehký sociálny systém. A potom aj e, téma reprodukčného sexuálneho zdravia žien. Toto všetko e, sprevádza nízka úroveň e, zamestnanosti a neistota práce, alebo teda neistota toho, že tá žena bude v budúcnosti pracovať. Potom je tu aj otázka mužského násilia, ktorého sa muži dopúšťajú na ženách. A chýba tu komplexný systém boja proti tomuto javu. Často sú tu problémy, ktoré sa opakujú v členských štátoch a my ako zástupcovia všetkých európskych občanov máme povinnosť, aby sme stanovili isté smerovanie, ehm, zjednotené smerovanie, aby e, táto otázka e, sa všeobecne presadzovala v EÚ. A tým pádom súhlasíme s touto správou. Ja by som chcela poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu, pretože odvedol naozaj e, pokrokovú prácu, komplexnú prácu, obsahuje všetky kľúčové body, ktoré som spomínala aj ja a robí to veľmi vyčerpávajúcim spôsobom. O tomto hovorila aj správa komisie z roku 2014 a 2015. Ako som už povedala, veľmi rada by som tu mala odvolávku aj na e, rodové násilie, aj a mm, rodové násilie, ktorého, e, ku ktorému dochádza na internete, e, kyberšikana. E, je to aj v Taliansku. Veľmi často sa dievčatá aj v Taliansku stávajú obeťami tejto smutnej praktiky. V Taliansku došlo k samovražde jednej ženy, ktorá bola obeťou teda dievčaťa, ktorá bola obeťou kyberšikania a nakoniec teda si vzala život. Čiže mali by sme sa zamyslieť na toto otázkou, a mali by sme sa zamyslieť nad otázkou, ako, ako je možné, že rastie toto strašné e, násilie na ženách. Hlavne v takých takých oblastiach ako napríklad škola, rodina a tak ďalej, kde, ako sa tam dostáva táto strašná mentalita. No a potom aspekt, ktorý e, a rast, ktorý prináša rodová rovnosť. My to často počúvame, že toto je základné právo, za ktoré teda my ako ženy už deseročia bojujeme. Musíme vyplniť tieto rozdiely, tieto priepasti. A toto vyplnenie o rozdielov medzi ženami, teda v platové a dôchodkové, vedie k rozvoju celého územia. Čiže e, my by sme mali e, lepšie rozdeliť domáce práce, aj o tom často hovoríme. Um, ako vyplýva z údajov, ktoré predložila komisia. Je to naozaj dôležitý bod, ktorý treba počiarknúť, pretože to je vlastne tá nadpráca, ktorá vôbec nie je platená. A mm, týka sa to teda žien a rodičov, rodičov, ale je to hlavne na pleciach žien. Čiže mali by sme podporiť komisiu, aby predložila legislatívne návrhy a komisia by mala začleniť rodovú otázku E, do všetkých budúcich návrhov, aby sa táto problematika riešila vo všetkých potrebných oblastiach. Takže ja na záver by som poďakovala spravodajcovi za e, brilantnú prácu, ktorú odviedol a dúfam, že vďaka tejto práci urobíme spolu ďalšie kroky, ktorá nás povedie k plnej rovnosti. Preto sme, pretu, pre, preto sme tu. Ďakujem. Obrigado, senhora Picerno. Um... Ehm, Ďakujem. Ernest, chcete sa k tomu vyjadriť? Chcem sa poďakovať pani Pičiero za jej vyjadrenie. Súhlasím so všetkým, čo povedala. E, tie dve veci, o ktorých hovorili, to, tá tá vyváženosť súkromného pracovného života a domáce násilia, to sú, e, to sú e, zaujímavé témy, možno sa im viac venovať. A takisto e, ste hovorili aj o násilí prostredníctvom kyberpriestoru, ktorému sú vystavení mladí ľudia. Myslím si, že aj čo sa týka tej, tej rovnováhy súkromného a pracovného života aj tomu možno venovať väčšiu pozornosť. Teda verím, že naša spolupráca bude veľmi plodná na úrovni tieňových spravodajcov. Eh, Ďakujem. Prv, než uzavrieme tento bod, chcel som vás informovať o tom, že eh, termín na predloženie pozmenujúcich návrhov je 18. október treba predložiť to, čo chcete. Ja mám jednu otázku, ktorú adresujem vám, tu prítomným. Ďalšie dva body na programe sú trošku problematické, pretože nemáme tu e, príslušných spravodajcov preto by sme sa mohli pustiť do posledného bodu, do poludnejšieho bloku. Maria je tu prítomná. Môžeme hovoriť o tom bode teda, ale to by zároveň znamenalo, že by sme museli prehodiť poradie bodov v našom programe a tie nevyspravodajcová. spravodajcová ktorí predpokladali, že e, bod číslo 14 bude až na konci e, e, do poludnia, tak nevedia o zmenách. Čiže máme dve možnosti. Urobíme si 15-minútovú prestávku a počkáme na to, aby Constance Legrip dorazila, alebo budeme bez prestávky, pustíme sa do bodu 14 Takže prosím, aby ste sa vyjadrili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 Pronto. Então, não havendo... Zdá sa, že nie sú námietky voči tomu, aby sme sa venovali 14. bodu. To je posledný bod doplňajšieho bloku. Máme tu pani Mariu Gabriel a ona môže odprezentovať ako spravodajkyňa jej stanovisko. Ďakujem, budem veľmi stručná. Pokiaľ ide o prezentáciu, samozrejme som čakala na pozmeňujúce návrhy týkajúce sa tohto európskeho piliera sociálnych práv. Myslím si, že je dôležité, aby sme sa mohli venovať otázke v Európskeho piliera sociálnych eh, práv a, dôv- a dopadov na zamestnanosť. Ide o priority, ktoré sú, eh, ktoré rešpektujú rodové rozdiely. Máme tu štyri priority, ktoré sa nachádzajú v doteraz vykonanej práci v výbore eh, pre zamestnanosť. Poprvé ide o možnosť získať e, rodovo rozlišené ukazovatele umožňujúce e, monitorovať e, dopady politik na sociálne práva, po druhé zloženie respektíve legislatívne a nelegislatívne opatrenia v oblasti pracovnej rovnováhy medzi mužmi a ženami. Po tretie, to je revízia otázok týkajúcich sa rovnosti na trhu práce, to je výbor pre ženy. A po štvrté, to sú dôsledky sociálnych eh, investícií eh, existencia tzv. Child Guarantee a využívania Európskeho investičného fondu a takisto vplyvu na e, zosúľaďovanie e, pracovného a rodinného života, starostlivosť o rodiny s malými deťmi a opatrenia e, podporované z Európskeho investičného fondu. Tieto štyri priority sú skutočne zohľadnené v tejto správe. Napriek tomu sa domnievam, že by bolo možné posilniť existujúcu správu v týchto štyroch dôležitých bodoch. Poprvé, Ide o otázku o najzraniteľnejších osôb, boja proti chudobe a najmä rodiny s jedným rodičom. Druhý bod, posilňovanie otázky child guarantee e, na miesto otázky chudoby. To znamená, že treba zdôrazňovať skutočnosť, aby deti neboli sociálne vylúčené, kultúrne vylúčené. Veľa sa hovorí o príjímacej infraštruktúre, ale myslím si, že to nemožno obmedziť iba na túto infraštruktúru. Treba sa venovať aj otázkam kultúry a zdru, e, chudoby a zraniteľných e, detí, ktoré nemajú prístup napríklad k jednému teplému jedlu denne alebo ďalším výhodám. To je tretia, tretia otázka a myslím si, že E, je dôležitá. Treba sa venovať e, prístupu žien k trhu práce. Dnes to nie je iba otázka materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky. Ide tu aj o tie faktory, ktoré um, e, stiažujú prístup žien na trh práce. A ďalej, vzhľadom na návrh, ktorý predložil výbor pre zamestnanosť, hovorí sa o rozdieloch medzi mužmi a ženami v dôchodkoch. Nevenovala sa dostatočná pozornosť tomuto rozdielu. Podľa mňa je dôležité tak urobiť, pretože ide tu o základný, základnú časť európskeho piliera sociálnych práv, čiže ide tu o dôchodky žien, ktoré sa nachádzajú pod prahom chudoby a je to takisto vec, ktoré by mal výbor pre ženy venovať pozornosť. Toto sú smery, ktoré by sme mohli prípadne sledovať, pokiaľ ide o naše stanovisko stanoviska. E, boli e, pozmeňujúce návrhy majú byť predložené do 3 11. oktobra a 8. 9. 9. novembra sa bude hlasovať. Ja som pripravená prijať vaše pozmeňujúce návrhy, aby sme mohli tento text vylepšiť. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. A Väčšina tieňových spravodajcov nie je prítomných, preto sa obraciam na EPP. Zástupcov EPP, či by sa chceli vyjadriť? Nechceli? O relator sombra desta opinião diz-me das, das funções eh, de presidente neste... Tak v takom prípade ja sa zhostím úlohy eh, tieňového spravodajcu na chvíľu si zložím klobúk predsedajúceho. Ten text, ktorý bol predložený, reaguje na mnohé otázniky vo výbore EMPL zamestnancosť sme e, e, vyjadrili veľké výhrady voči koncepcii a jej realizácie. Mám na mysli teda Európsky sociál, pilier sociálnych práv. Podľa nášho názoru ide o pokus pokus uvádzať v príliš rúžovom svetle dopady eh, makropolitické, makroekonomické v Európe. A je eh, teda eh, diskutabilné, či ten sociálny pilier skutočne dokáže riešiť otázky, o ktorých sme hovorili je snaha harmonizovať princípy, hodnoty, sociálne práva e, v rámci EÚ. V niektorých krajinách e, zákonník práce, sociálne práva sú na vyššej úrovni E, než je úroveň, o ktorej pojednáva tento dokument, ktorý stanovuje ako si normu pre ten európsky e, sociálny pilier. Teda máme výhrady, bez pochyby budú ďalšie diskusie na pôde výboru EMPL. Aj my sa ešte k tomu e, vyjadríme. Obzerám sa, či niekto sa chce vyjadriť za zelených. Ernest nie. FTT tu nemá e, žiadneho zástupcu prítomného momentálne. Preto e, odovzdám slovo opäť Marii, aby mm, uviedla závery. Chcel by som upozorniť na to, že máme čas do 17. oktobra na predloženie eh, pozmeňujúcich návrhov. A Zdá sa, že Maria nechce uviesť nejaké závery. Môžeme teda prejsť spätne do predošlého bodu. E, máme tu Konstancu Le Gripa, určite veľmi rada sa zhostí bodu 13, potreba stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu. Konstanc, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň. Zdravím všetkých a sa za to, že bolo potrebné kvôli mne zmeniť na náš dnešný program. My sme sa totiž znova stretli s cieľom posudzovať e, návrh správy, o ktorom by som chcela hovoriť e, trocha neskôr. Mali sme možnosť už vám pripomenúť, že, sa existo- že existovali isté e, možnosti výmeny názorov a pokiaľ ide o pozitívne ohlasy, ktoré som dostala k tomuto pracovnému dokumentu um, a vďaka konzul, konzultáciám, výmene názorov, schôdzok, ktoré som absolvovala, môžem povedať, že táto správa bola do veľkej miery inšpirovaná pracovnými dokumentami, ktoré sme už mali možnosť uh, uh, poznať. Eh, chcela by som teda pripomenúť, pokiaľ ide o túto dôležitú tému, a to je téma dôchodkov a rozdielov, dôchodkov medzi mužmi a ženami. 38%, to znamená 38 eur na 100 eh, Eh, eur. To sú tie rozdiely, ktoré existujú medzi mužmi a ženami v oblasti dôchodkov. To boli výsledky eh, výskumu ktoré sa konali od roku 200, 2013 v EÚ. Čiže tento e, podiel, 38-percentný podiel je skutočne hrozivý a treba si preskúmať dôvody, prečo sme sa dostali do tejto e, situácie. Je to otázka, ktorá, ktorej nebola doteraz venovaná dostatočná pozornosť, preto som rada, že náš výbor e, sa jej venuje a chcela by som teda e, poinformovať, aké e, návrhy boli doteraz predložené s cieľom lepšie upriamiť pozornosť na túto otázku a z hľadiska e, názorov verejnosti, verejnej mienky v Európe týkajúcej sa tejto témy, a ktorá zasahuje všetky krajiny EÚ. Nerovnosť dôchodkov medzi mužmi a ženami v celej EÚ má štruktúrálne dôvody, ale je motivovaný aj kariérnymi okolnostiami mužov a žien a e, to znamená, že ženy menej e, prispievajú, pokiaľ ide o e, sociálne odvody, vzhľadom na to, že ich platy sú nižšie, ale takisto ženy prerušujú často svoju pracovnú dráhu z rodinných dôvodov, čiže v porovnaní s mužmi tu dochádza k mnohým okolnostiam, ktoré e, ženy kladú na e, inú úroveň. Napríklad e, e sú to e, materské povinnosti, respektíve skutočnosť, že mnohé ženy v oveľa väčšej miere pracujú na čiastočný úvezok než muži. A toto sú niektoré z dôvodov, ktoré zdôvodňujú e, tieto štrukturálne nerovnosti nerovnosti v dôchodkoch medzi mužmi a ženami, ale tieto nerovnosti sú výsledkom aj e, z tých e, výpočtových mechanizmov používaných na e, výpočet dôchodkov e, v našich krajinách, pretože niekedy tento mechanizmus ženy uvrhne do pasce chudoby v porovnaní s mužmi. Toto je veľmi smutné konštatovanie, ale ako som povedala v úvode, tento návrh správy vychádza z tých hlavných linií, ktoré vám boli predložené v pracovnom dokumente a e, vaše vstupy umožnia e, e, spresniť tie jednotlivé body, pretože toto je multifaktoriálny jav, tento, táto, tieto dôchodkové rozdiely medzi mužmi a ženami. Je to téma, ktoré sa dostatočne nezmocnili ani experti pracujúci v tejto oblasti. Snažili sme sa teda lepšie pochopiť e, tento jav. Sme len na začiatku, samozrejme budeme sa snažiť e, pokročiť ďalej, ale potrebujeme získať maximálne množstvo e, údajov, s ktorými by sme mohli pracovať a to údajov za celé územie Európskej únie sú tu rôzne ústavy, inštitúty, ktoré sa venujú otázke e, nerovnosti medzi mužmi a ženami. Je potrebné použiť ich údaje a treba využiť aj dobrú voľu všetkých tých, ktorí by mohli prispieť k získaniu účinnej odpovede e, ktorá by potom umožnila prijímať e, rozhodnutia umožňujúce E, zmierniť tento rozdiel. Musia sem do tohto procesu vstupovať predovšetkým ženy, e, pretože ide o hľadanie riešení, ktoré by bolo, boli e, napomocné k vyriešiu, vyriešeniu tohto rozdielu. Ďalej E, e, je potrebné, aby sme my využili už tie aktivity, ktoré sa realizovali a navrhli nové na úrovni európskych inštitúcií. Je potrebné na úrovni rozhodov príslušných rozhodnutí alebo pomocou príslušných rozhodnutí e, zníži tú nerovnosť. A to súvisí aj so schopnosti žien e, prispievať na e, e, sociálne zabezpečenie E, to znamená, že tú nerovnosť treba znižiť, aj pokiaľ ide teda o príspevky žien, ktoré potom podmienujú úroveň ich dôchodkov. Ďalej je potrebné, aby sa zohľadnili aj kariérne okolnosti a potom, aby sa vytvoril systém umožňujúci odstraňovať tzv. gender gap in pensions. Poprvé, teda pokiaľ ide o odvody žien do sociálneho dôchodkového systému, je potrebné, aby sa e, skúmalo v každom pilieri e, dôchodkového systému, aké okolnosti sú znevýhodňujúce pre ženy. Samozrejme je to výška príjmov, teda výška mzdy, to, a v skutočnosti ešte stále je tu rozdiel 16 na celom území EÚ, pokiaľ ide o e, mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami. Čiže ak chceme znížiť rozdiely medzi dôchodkami, je nevyhnutné, aby sa znížili dôchodky v pracovných príjmoch mužov a žien. Ďalej, pokiaľ ide o zmierňovanie nerovnosti v kariérnom e, vývoji ženy v pracovnej dráhe, tu je potrebné, aby sa táto otázka e, skúmala do väčšej hĺbky e, a treba ju skúmať v celé jej komplexnosti a vyváženým spôsobom, aby tak muži ako aj ženy mali možnosť e, využívať alebo pracovať v takom prostredí a za takých takých podmienok, ktoré napríklad umožňujú ženám lepšie zosúľaďovať pracovný a rodinný život a zároveň, aby sa toto všetko prijímalo alebo zohľadňovalo aj v iných eh, rozhodnutiach týkajúcich sa verejných aj štátnych subjektov eh, zamestnávajúcich ženy. A pokiaľ ide o samotný dôchodkový systém, Pripomínam, že v definícii e, organizácie týchto systémov e, neexistuje celoeurópske riešenie. To však neznamená, že by nebolo možné inšpirovať sa osvedčenými postupmi e, v iných krajinách treba vymieňať túto správnu prax, osvedčené postupy a treba sa nimi inšpirovať pri snahe e, redukovať, zmierňovať všetky nerovnosti. Takisto je potrebné rozmýšľať o vývoji niektorých e, e, systémov prepočtu zmien, výpočtu, pardon, výpočtu dôchodkov. V v európskych krajinách existujú rôzne spôsoby výpočtu e, dôchodkov, zohľadňujúce rôzne faktory. A e, výsledkom sú e, nevýhodnejšie podmienky pri výpočte dôchodkov pre ženy v porovnaní s mužmi. Takže je potrebné zreformovať túto vec v súvislosti s reformou dôchodkového systému systému. E, je teda e, potrebné upozorňovať na túto skutočnosť a to znevýhodnenie žien e, súvisiace so systémom výpočtu dôchodkov. A pokiaľ ide o vypracovanie tohto návrhu správy, ja som E, sa v prvom rade snažila zabezpečiť e, vyš, e, venovanie pozornosti lepšiemu alebo účinnejšiemu odstraňovaniu v mzdových rozdielov medzi mužmi a ženami. Ja preto prosím kolegov, aby sa snažili posudzovať e, túto e, správu alebo tento návrh správy zo širšieho hľadiska e, aby sa príliš nezaoberali konkrétnymi otázkami, ale tam, e, my, my tu musíme totiž sa venovať hlavne tej otázke rozdielov medzi dôchodkami mužmi a ženami, ale e, môže tu dokázať k prekryvaniu s inými témami, e, ktorým sa už venoval náš výbor. Ja nechcem tieto iné otázky minimalizovať alebo podceňovať E, napríklad otázka chudoby žien alebo otázky, otázka zosúľaďovania pracovného a rodinného života. To sú dôležité témy, ale zdá sa mi, že by nebolo vhodné medzi, e, teda v úvodzovkách, keby sme nejak napukli e, túto e, správu tým, že by sme sa od odklonili od hlavného cieľa a ďalej je veľmi ťažké e, ubraniť sa pokušeniu urobiť z, tohto, z tejto správy nejaký vianočný stromček, na ktorý by sme zavesili v podstate všetky požiadavky nášho výboru. To by sme nemali robiť. A záverom by som chcela, pán predseda, povedať, že pokiaľ ide o ďalšie e, e názory, e, 20. oktobra je termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ďalšia rozpráva vo výbore PAM sa bude konať 29. novembra a našim cieľom je, aby sme smerovali k prijatiu správy začiatkom budúceho roka, napríklad 25. januára 2017 v tomto výbore. Medzi tým eh, by som bola veľmi rada, keby ste eh, mi poskytli vaše názory, vaše pripomienky eh, a ocením, pokiaľ všetci kolegovia sa snažili usmerniť ten smer našich úvah a návrhov. Ďakujem. Ďakujem. To bola pani Legrip. Teraz dávam slovo e, plénu pani, no, pani Novert. Ďakujeme. Myslím si, že ste e, e, predložili veľmi zaujímavý materiál. Chcela by som upozorniť na niektoré aspekty. Veľmi pozitívne hodnotím tú skutočnosť, že ste sa uberali cestou viac vrstenou a um, nevenovali ste sa len jednej vrstve, jednému rozmeru. A um, takisto postrehli ste to, čo už veľakrát, o čom sme hovorili e, viackrát na tomto, e, na našom zasadnutí, že máme pri málo dát, e, ktoré by umožňovali relevantné porovnávanie a je veľmi dôležité, aby takéto dáta boli k dispozícii. Poznámili ste na to, že ten, tá dôchodková mezera je obrovská a a čo sa týka chudoby a sociálnej marginalizácie, to sú tie hrozby e, pre e, ženy, E, e, aj pre tie ženy, ktorí teda e, odovzdali spoločnosti veľa práce, veľa úsilia. Myslím si, že ste dokázali poukázať na to, že tá ekonomická kríza mala dopad na ženy a na dôchodky žien. Myslím si, že minulý rok sme ešte vajatali, či tá kríza mala dopady nejaké špecifické na ženy. Áno, mala E, pretože tieto negatívne dôsledky e, hospodárskej krízy mali obzvlášť, obzvlášť bolestivý dopad na ženy. Poukazili ste na to, že e, tá rozmanitosť v dochodkových systémoch často povala, povolá po akýchsi súkromných dôchodkových schémach, ale to je samozrejme trošku prekerná otázka a poukazili ste na to, že vlastne ženy akoby ešte e, zhoršovali situáciu z hľadiska e, prepadnutia e, do chudaby a myslím si, že treba veľmi citlivo toto formulovať, pretože ženy nás obohacujú. A chcela by som poukázať ešte na niekoľko bodov, ktoré by si zasluhovali širšie rozpracovanie. Poukazujete na to, že chudoba v staršom veku Eh, pôsobí margin, margin, marginalizačne a myslím, že dochádza aj ku, kultúrnemu, eh, ku kultúrnej marginalizácii a eh, ženy nemôžu byť často politicky aktívne, pretože si to nemôžu dovoliť. Čiže je tam dosah politický, kultúrny. Poukázali ste na to, že hospodárska kríza má dopad na dôchodky žien, to by sme mali ešte rozpracovať ďalej. A úsporné opatrenia, ktoré boli nasadené zo strany EÚ e, kvôli riešeniu hospodárskej krízy bezpotrebne po nej, to malo ďalšie negatívne dopady na ženy. Myslím si, že to treba ešte e, dopracovať Viete, keď hovoríme o dôchodkových reformách v jednotlivých členských krajinách, venuje e, sa pozornosť e, správnym opatreniam, ale ako si sa opomína e, ten, ten, ten dopad na ženy. A v podstate E, v podstate v Nemecku tiež e, je reforma, ktorá hovorí o tom, že ako náhle máte odpracovaných 45 rokov, tak automaticky vám vzniká nárok na určitú výšku dôchodku. No to je síce pekné, ale mnohé ženy nestihnú odpracovať 45 rokov vzhľadom na to, že sa starajú o, o, o deti a tak ďalej. Ešte jedna, jeden aspekt. Uh, Musíme pracovať na tom, aby e, ženy e, mali nejako podchytené v dôchodkovom e, systéme tie roky, ktoré odpracovali pri starostlivosti o deti. Ale neslobodno opomína to, že za deti sú aspoň 50% nezodpovední aj muži. A e, e, jednoducho e, muži teda nesú určitú zodpovednosť tiež za deti. Musíme jednoducho búrať tieto stereotypy, pretože ten stereotyp je taký, že, že ženy a, a len ženy akoby sú priradené k deťom a muži ako keby nemali žiadnu, žiadnu úlohu, veď existuje biologický otec, existuje otec aj ten, ktorý je bezprostredne v rodine, ak to nie je priamo ten biologický. Takže myslím si, že treba venovať pozornosť aj tej otázke opatery detí. A a toto ovplyvňuje nielen e, mzdy, ale to by malo ovplyvňovať aj dôchodkové príjmy. Myslím si, že to je veľmi dôležitý bod. Ešte mám tri e, drobnosti, na ktoré chcem poukázať. Som e, samozrejme plne za to, že by sme mali individualizovať e, daňový systém. Myslím si, že tie snahy, ktoré sú teraz v Nemecku, sú dobre mienené, ale nie vždy majú aj pozitívny dopad. Treba to ešte prehodnotiť a z toho európskeho hľadiska musíme sa venovať daňovému systému. Ďalší bod, akási, akýsi základný dôchod dôchodok. No a potom a potom je tu ešte otázka aké, akýchsi preferovaných, eh, preferovanej kariérnej orientácie žien. Myslím si, že to treba e, sa tomu venovať z takého širšieho pohľadu, ale treba pochváliť tú prácu, čo ste odviedli. Určite ešte od vás zostanete celý rad pozmenujúcich návrhov, čo prispieje k tomu, že ten dokument bude vynikajúcim výstupom, ale ten dokument je akási, akýsi prvý krok. Najdôležitejšie je to, aby sme mali dôstojné dvochy pre ženy. Ďakujem. No a teraz dáme dáme e, e, slovo e, podpredsedovi. Ďakujem pekne. Myslím si, že ak hovoríme o tejto téme, vzhľadom na to, že ide o problematiku s horizontálnym záberom, diskusia tejto e, správy e, e, sa úzko viaže na predošlé témy, napríklad téme chudoby, potom téme toho, ako ženy sa snažia nejak popasovať s otázkou vyváženosti súkromného a pracovného života. Ak hovoríme o dôchodkovej problematike, tak máme na mysli tých, ktorí už teraz vstupujú do dôchodkového veku, ale aj tých, e, ktorých to čaká niekedy v budúcnosti. Ak hovoríme o tejto téme, nemôžeme opomínať, e, aký, aká je európska politika v tejto oblasti aké sú tie prvky úspornej e, politiky a čo je na úrovni členských štátov, štát, e, na úrovni členských štátov z hľadiska e, sociálneho dochodkového zabezpečenia. No a to sú všetko veci, ktoré je nutné podchytiť v tejto správe. Ďalej je tu celý rad kľúčových aspektov napríklad eh, potrebu prekonať eh, tie rozdiely v mzdovom ohodnotení žien a mužov. Napríklad, ak sa hovorí o zvýšení minimálnej mzdy, to musí rovnako platiť pre mužov a, a eh, ženy. Čiže ženy sú akoby A, pokutované e, dvojnásobne. E, jednak sú horšie mzdovo ohodnotené, e, potom väčšinou sú v, v, v profesiách, ktoré sú viac ohrozené prepúšťaním. A musíme musíme e, e, vlastne e, búra, búrať stereotypy a nanovo vyhodnotiť ten princíp, že ten deň má byť rozdelený do troch častí. 8 hodín práce, 8 hodín oddychu a 8 hodín radosti zo života. Takisto musíme venovať pozornosť E, vlastne e, k službám a ako e, sú sociálne služby, sú služby starostnej starostlivosti zdarma. Potom musíme venovať pozornosť akému, akejsi sieti jasiel a škôlok, ktoré zabezpečuje štát. No a Je to otázka vytvárania takého dôchodkového mechanizmu, ktorý zohľadňuje súčasné potreby, životné náklady. V Portugalsku skutočne k takej valorizácii primeranej nedošlo a Bez pochyby to ide ruka v ruke s vývojom na trhu práce, s vývojom miery nezamestnanosti a je nevyhnutné zabezpečiť akúsi univerzálnu dostupnosť sociálnych služieb. To sú teda tie problémy, ktoré si vyžadujú našu pozornosť. No a predpokladáme, že dôjde k určitému ideologickému e, e, sporu alebo e, stretu názorov, ale očakávame veľmi bohatý dialog. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať e, pani spravodajkyni e, Le Grip za prezentáciu textu. Myslím, že tam zarezonovalo veľa dôležitých aspektov, ktorým venovala pozornosť. Táto správa má veľký význam. E, my máme 40-percentnú priepasť v našich v dôchodkoch. Existuje správa z roku 2015 zadaná komisiou, ktorá poukazuje na túto priepasť a na tú skutočnosť, že tá medzera narastala v ostatných rokoch. Ešte viac sa prehlbila a 46 žien vôbec nemá prístup k dôchodkom. A to veľmi stiažuje e, situáciu žien a, a, a v prípade žien, ktoré majú nad 70, tak tam je o, 7, o viac ako 75%, na, 75 e, vyššia pravdepodobnosť, že e, upadnú do choroby. A ešte jedna vec mi napadá. E, reformy dôchodkových systémov tie prebiehajú v mnohých členských štátoch v ostatných rokoch a tieto reformy e, žiaľ e, mali negatívny dopad na ženy. Mm, tieto, reformné, reform, tieto reformy často znevýhodnili e, dôchodkovú odmenu, e, vzťahujúci sa na e, prácu, povedzme, na polovičný úvezok. A práve toto je často profil práce, ktorú majú ženy. je dôležité posilniť ten prvý pilier dôchodkového systému, to je ten štátny E, e, systém. Ten štátny mechanizmus, e, myslíme si, že toto je taký základný východiskový systém sociálneho zabezpečenia v Európe. Uvedomujeme si, že tieto dôchodkové systémy stoja pred mnohými otáznikmi medzi iným zohľadniť e, vlastne tie povinnosti, ktoré nesú ženy z hľadiska um, reprodukčných prvkov. Bez pochyby je potrebné e, venovať pozornosť špecifikám tých sektorov, kde je e, výrazný majoritný podiel e, žien a toto zohľadniť e, v dôchodkoch, tak ako povedal pán Piemente musíme sa snažiť o presadenie akejsi, akejsi minimálneho dôchodku, minimálneho avšak na úrovni, ktorá je, umožňuje dôstojný život ale určite toto nie je posledný krát, čo hovoríme o téme e, tejto správy. Pani Arena, máte slovo. Ďakujem pani e, Legrib za rôzne smerovania. A určite viete to, že Európska komisia práve začala konzultáciu, e, ktorá sa týka individuálnych dôchodkov. Je to konzultácia, ktorá sa, ktorá sa skončí 31. oktobra a e, mňa to trocha znepokuje, pretože práve ste povedali, dajte pozor, e, tie dôchodky nespadajú do kompetencie EÚ a komisia si s tým nerobí problémy, že kladie otázku európskym občanom ohľadom kompetencie, ktorá nespadá vlastne, nepatrí jej. A to, že komisia si dovolila robiť tento, konzultát, tento typ konzultácie, znamená, že aj my by sme mali mať odvahu, aby sme si uh, kladli otázku, aké máme možnosti, aby sme pracovali na dôchodkoch. A myslím si, že máme dobrý nástroj, a to v rámci Európskeho semestra máme Národný reformný plán. A potom sú tam odporúčania, ktoré by mali prinútiť členské štáty, aby robili menej v oblasti dôchodkov. Mali by sme povedať, že v rámci e, národných reforiem a európskeho semestra by sme mali podporiť členské štáty, aby naopak robili viac v dôchodkoch, aby to bol povinný pilier a urobili viac pre ženy. A v rámci európskeho semestra kritizovať to, že tu je 30-percentný rozdiel medzi dôchodkami mužmi a žien, mužov a žien a malo by sa pracovať na odstraň tohto rozdielu. Čiže my máme európske nástroje, ktoré podľa mňa sú zle používané a ako výbor žen by sme mali poveda- pre ženské práva by sme mali povedať, že by sa mali používať správne. A e, e, sociálne zabezpečenie nemôže byť platené kolektívnymi dohodami, pretože Viete, že e, tie odvody to spadá do kolektívneho rokovania, ale keďže to cez e, kolektívnu dohodu nejde, tak musíme robiť nejaké, e, nejaké um, súkromné ústupky cez kapitalizáciu. A povedali ste, že treba dobre analyzovať nerovnosť a ak existuje istá nerovnosť v, vo verejných režimoch, čiže v režimoch o, rozdelenia, tak si myslím, že potom tieto nerovnosti sú ešte silnejšie v kapitalizácii, v systémoch, kde dochádza ku kapitalizácii, pretože ten žiada, aby tam bol dostatočný príjem preto, aby sa šetrilo. A ak máte príjem, ktorý má žena, ktorá pracuje na pol úvesku a nemôže šetriť, tak potom sa nedostane do toho kapitalizačného systému, pretože ak eh, skončíte váš mesiac tak, že zaplatíte nákup kreditkou, tak nemôžete vstúpiť do kapitalizačného eh, systému. A eh, ženy, ktoré sú zradené, zraniteľné kvôli ich pracovným zmluvám, sa nemôžu stať súčasťou tohto systému. Čiže toto je prvá diskriminácia a potom profesionálne oblasti. Pretože sú profesionálne oblasti, ktorí pokrývajú tento kapitalizačný režim a všeobecne sú to najbohatšie sektory, napríklad chémia a tá dobrá pokrýva systém kapitalizácie, pretože toto je bohatý sektor. Ale pracuje tam veľa žien? Nie. A tí ktorí e, vlastne spadajú do tohto systému, sú práve bohatí. A čo chce dosiahnuť komisia e, touto konzultáciou? Chce ešte posilniť rozdiely a nerovnosti medzi mužami a ženami. Čiže mali by sme jasne povedať, že my, čo máme na srdci, prvá vec, čo máme na srdci, je režim tohto pilieru a ak podporíme režim druhého piliera, tak musíme zohľadniť situáciu žien eh, z oči voči tej diskriminácii, ktorú teraz zažívajú. Ďakujem. Ďakujem. Pani Skorovská. Ďakujem. Teší ma tá skutočnosť, že máme eh, takúto správu, eh, ktorá sa venuje rozdielom v dôchodkoch E, žien a mužov. E, teda tá, e, ten rozdiel je obrovský a, predst- a vlastne zhmotňuje kumuláciu mnohým nerovnostiam, mnohých nerovostí, ktorým je vystavená žena na trhu práce. Čiže tie ženy, ktoré sú zamestnané, a to predovšetkým v západnej Európe zväčša pracujú na polovičný úvezok. Ďalej je tu zhmotnená tá skutočnosť, že ženy pracujú v sektoroch s nízkymi mzdami, nehovoriac o tom, že e, ak aj pracujú v tých bohatších sektoroch, tak predsa len majú nižšiu mzdu ako ich muži, kolegovia. E, tá skutočnosť je taká, že ženy majú e, o oproti mužom o 40 nižší dôchodok v Európe. Je to tak. A e, je to teda obrovský priepasný problém a e, treba e, odhaliť dôvody a e, tento rozdiel v dôchodkoch e, e, skutočne odráža ten, ten, tú kariérnu dráhu žien. Dôchodok je nízky a to odráža vlastne tú mzdovú úroveň, ktorú požívajú ženy. Nemožno len obviňovať eh, dôchodkový mechanizmus, aj keď ten má možnosti istej kompenzácie, napríklad v Polsku. Eh, je, sú odvody do dôchodkového systému eh, platené štátom počas materskej dovolenky žien ale e, my, myslím si, že hlavný dôvod rozdielu v dôchodkoch žien a mužov súvisí s, e, s pozíciou žien na trhu práce. Teda akú majú prácu a ako je odmeňovaná táto práca. Po, dobu, po veľmi dlhú dobu ženy boli v znevýhodnenom postavení, aj keď uznávam, že dnešná generácia je na tom inak. Ale e, žiaľ, e, neodrazilo sa to pozitívne na tom rozdiele e, v dôchodkoch mužov a žien. Dokonca ten rozdiel sa ešte zvyšil v ostatných rokoch dnes mladé ženy, e, ktoré vstupujú na trh proce, e, sú vystavené riziku, že až dosiahnu dôchodkový vek, e, budú mať ešte, ešte budú v situácii, že ich dôchodok bude ešte viac zlý ako dôchodok mužov v porovnaní so súčasnou situáciou, ktorá rozhodne nie je ružová. Ďakujem. Pani Grip teraz môže po vypočutí z týchto názorov odpovedať. Ďakujem, pani predsedajúca dajúca len stručne. Teší ma kvalita dnešnej výmeny názorov, rôznorodosť týchto názorov, návrhov a e, postupov, ktoré sú navrhované kolektívne. Nie som sklamaná, e, domnievam sa, že skutočne táto téma E, ktorá bola predložená a ktorá je e, predmetom činnosti nášho výboru bola poňatá ako téma, ktorá by skutočne mohla vyvolať veľkú pozornosť, e, veľa práce a veľkú angažovanosť zo strany všetkých, aj všetkých politických skupín. Myslím si, že dnešná výmena názorov bola veľmi plodná a Dovolujem si ešte raz neskromne sa znova citovať. Nepovedala som, že Európska únia nemá spôsobilosť či kompetencie pre dôchodky, ale že e, určenie a e, stanovenie mechanizmu a dôchodkového systému je národnou kompetenciou. Čiže je to veľmi dôležité aj z hľadiska dôveryhodnosti inštitúcií, ako aj nášho výboru, sú tu e, dosť e, presne vymedzené kompetencie jednotlivých výborov, vrátane nášho. Napriek tomu môžeme e, sa venovať aj niektorým veciam, ktoré sú širšie a ktoré nás šokujú. E, e, ale to, čo som chcela povedať, je, že by sme nemali e, sa snažiť vypracovať nejakú príliš komplexnú správu v podobe Vianočného stromčeka, aby sme do nej zahrnuli úplne všetky témy, ale aby sme sa snažili udržať si zacielenie na tú hlavnú tému, a na to posolstvo, ktoré by sme chceli vyslať. E, veľmi dobre si uvedomujem, že je potrebný horizontálny globálny prístup zohľadňujúci e, mnohorakosť e, faktorov a v súvislosti s týmto rodovým rozdielom dôchodkov a preto očakávam vaše príspevky, aby sme mohli kolektívnym spôsobom sa snažiť e, síce zohľadniť všetky názory a pritom zachovať zacielenosť tejto správy. Tým by som skončila. Som veľmi rada e, a teším sa na ďalšiu prácu na tejto správe. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým účastníkom diskusie. Ako povedala pani spravodajkenia, 5 hodín popoludní 20. oktobra je posledný termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov. A dostávame sa k poslednému bodu dnešného dopoludnia, ktorým sú práve žien v krajinách východného partnerstva. Eh, ďakujem, vážení kolegovia. Som rada, že môžem predložiť správu o právach žien v krajinách východného partnerstva po potrebnom vysvetlení a spresnení názvu a eh, okruhu eh, tejto správy som veľmi rada, že môžem spolupracovať na správe aj s so tieňovými spravodajcami samým. Pokiaľ ide o práva žien v krajinách východného partnerstva, východné partnerstvo patrí k hlavným politikám Európskej únie s cieľom zabezpečiť mier, bezpečnosť a prosperitu. Ženy zohrávajú v tejto oblasti zásadnú úlohu. Vzhľadom na to, že východné partnerstvo je založené na presadzovaní zásad medzinárodného práva, akým je demokracia a práva žien a mužov, je e, oblasť práv žien e, veľmi dôležitým prvkom e, tohto partnerstva. E, zdôrazňuje sa ako nová oblasť sľubnej spolupráce, e, zdôraznenej v ríkskej e, v deklarácii. Práva žien v sociálnej a ekonomickej oblasti sú dôležitou súčasťou prebiehajúcej transformácie krajín východného partnerstva. E, Arménsko Gruzinsko, e, Moldavsko e, a ďalšie krajiny východného partnerstva sú mimoriadne heterogénne a preto aj ich vzťahy z EÚ sú diferencované. Z tohto dôvodu treba diferencovať e, európsku politiku východného susedstva. Nesmieme sa navzájom obviňovať a ako spravodajkyňa presadzujem pozitívny prístup ktorý spočíva v tom, že po identifikácii hlavných problémov e, chceme e, navrhnúť projekty, e, ktoré by priniesli výsledky, pretože ak hľadáme veci, s ktorými nie sme spokojní a vznášame obvinenia, nie je to v záujme žien. Chcela by som v krátkosti uviesť obsah správy. V prvom rade ide o úvod, v ktorom sa zdôrazňujú E, tie e, činnosti, ktoré krajiny východného susedstva už vykonávajú v súvislosti s presadzovaním práv žien vo svojich národných e, programoch ale existujú tu aj e, rôzne prekážky. Správa je rozdelená na 6 častí. Prvé to je účasť na rozhodovacích procesoch a možnosť e, zvýšenej politickej účasti žien v transformujúcich sa krajinách, aby sa ženy mohli zapájať do príjmania zásadných reforiem. Po druhé, e, ekonomická účasť žien, teda účasť žien na ekonomickom živote, mzdové rozdiely, E, tretia oblasť, násilie páchané na ženách, domáce násilie a obchodovanie s ľuďmi, ktorého obeťom sú predovšetkým ženy, to sú tiež hlavné témy. Po štvrté, úloha, ktorú ženy zohrávajú pri mierovom riešení konfliktov, predovšetkým úloha žien vo viacerých existujúcich konfliktných zónach východného partnerstva. Tejto téme sme sa mohli venovať aj prostredníctvom public hearing. Po piaté, a to sú príklady osvedčených postupov. Tu som zahrnula viaceré príklady návrhov a programov financovaných alebo spolufinancovaných EÚ a členskými štátmi s cieľom zdôrazniť pozitívnu dynamiku a výmeny medzi týmito šiestimi krajinami. A po šieste je to pomoc EÚ na Eh, implementáciu politik východného susedstva eh, v cieľ v rámci európskej eh, politiky susedstva. V, takisto počítam s tým, že do e, termínu e, predkladania e, pozmeňujúcich návrhov sa mi podarí zahrnúť do správy aj ďalšie aspekty Euronest a účasť občianskej spoločnosti medzi inými témami. Záverom, rovnosť práv je téma, ktorá môže byť predmetom posilnenej spolupráce medzi EÚ a krajinami východného susedstva. Treba predovšetkým, aby sme v tejto správe navrhli, ako prispieť k rovnosti práv žien v krajinách východného susedstva pomocou európskej susedskej politiky. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ja som pripravená vypočuť si návrhy a pripomienky kolegov. Ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som sa chcela poďakovať kolegyni Marii Gabriel za jej vynikajúcu správu, ktorá obsahuje viacero aspektov, ktoré by som chcela zdôrazniť v mene skupiny SAD. V prvom rade e, pozmeňujúce návrhy by sa mali týkať zosúľaďovania rodinného a pracovného života a pozície žien na trhu práce. Ženy často nedostatočne venujú pozornosť zvyšovaniu kvalifikácie z rodinných dôvodov a to sa týka aj ich kariérneho rastu. Preto je potrebné posilniť sieť inštitúcií pre starostlivosť o deti, infraštruktúru takýchto zariadení a vytvoriť taký systém, ktorý že nám umožní väčšmi sa venovať svojej kariére. Týka sa to aj starostlivosti o starších občanov, pretože ženy sa často e, starajú o starších členov ich rodiny. Ďalej tu vstupuje aj ekonomické situácia žien, napríklad poskytovanie mikropožičiek a podobne. Pokiaľ ide o násilie a obchodovanie s ľuďmi, chcela by som zdôrazniť dôležitosť boja proti páchaniu násilia v rámci rodiny a aj to, že e, je šokujúce zistenie, že e, podľa rozšírených názorov e, by ženy mali znášať takéto, tolerovať takéto násilie vo vnútri rodiny. Je teda potrebné rozšíriť sieť expertov umožňujúcich poskytovať takéto rodinné poradenstvo a takisto príslušné zdravotné zdravotnícke služby. Patrí sem aj zabezpečovanie širšej dostupnosti antikoncepčných eh, prostriedkov, ako aj znižovanie počtu maloletých, ktorí vstupujú do manželstva. Eh, ďalšia vec to je, to je eh, zle zaobchádzanie s osobami LGBTI na pracovisku ide v mnohých prípadoch o konfliktné zóny a e, tu je potrebné osobitne venovať pozornosť ženám, ktoré sú často obeťami týchto konfliktov. Platí to aj pre deti. A ďalej to je účasť žien v mierových e, silách a iniciatívach E, vždy je potrebné prihliadať na osobitné okolnosti žien, ktoré sú žiadateľkami o azyl. Verím, že bude podaný veľký počet pozmeňujúcich návrhov, ktoré umožnia e, vylepšiť túto správu. Ďakujem. Ja sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za dobrú správu, ako aj za zvolenú tému, ktorá je zvlášť blízka krajinám vo fyzickej blízkosti východných partnerských krajín. A stotožňujem sa aj s tým, čo ste pani spravodajkyňa povedali, že treba zvoliť pozitívny prístup. A, čiže k tomuto sa pripájam aj ja. A v správe je množstvo veľmi správnych a dobrých postrehov. Obzvlášť ma potešila časť e, o úlohe žien v mierovom riešení konfliktov, kde aktívne zapájanie sa žien do postkonfliktnej obnovy má veľký význam a myslím si, že ho treba podporovať. Tiež som presvedčená, že väčšiu úlohu by mali zohrávať krajiny východnej Európy, často priami susedia krajín východného partnerstva. Mali by sme viac tlačiť na vytváranie väzieb tak, aby krajiny zoskupené napríklad vo V4 naďalej vyvíjali a zintenzívňovali podporné aktivity. Vidno to aj na príklade osvedčených projektov v týchto krajinách Študentské granty a pobyty spojenie s uľahčením neskorších pracovných režimov sú tiež výbornou cestou, ako pomôcť naberať týmto krajinám cenné skúsenosti. Rovnako si myslím, že nikdy nie je príliš neskoro intenzívnejšie s krajinami východného partnerstva, zvlášť ak hovoríme o právach žien, venovať pozornosť aj takým praktickým otázkam, akými je dostupnosť škôlok, predškolských zariadení, sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, pre seniorov, Odstraňovať teda bariéry nielen neviditeľné, ale aj fyzické je, myslím si, vhodná téma pre politický dialog a budem sa jej venovať v pozmenujúcich návrhoch. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. E, dziękuję Pani Przewodnicząca. E, przede wszystkim chciałabym pogratulować. Dziękuję. E, Chcela by som zablahoželať k tejto, chcela by som zablahoželať k tejto vynikajúcej správe. E, tie rozhodujúce veci, ktoré zdôrazňuje táto práca, sa týkajú e, začlenovania rodového aspektu do e, príslušných programov. To je takisto potrebné z hľadiska predkladania argumentov ľudí, ľuďom zodpovedným za e, príjmanie rozhodnutí v týchto krajinách, že všetky tieto veci sa musia zohľadniť v diskusii medzi východom a západom a v transformácii týchto krajín e, vo všetkých týchto krajinách sem patria aj ženy, ktoré sú však často prehliadané. Preto by sme mali počítať s účasťou žien v týchto procesoch a zabezpečiť rovnocenný prístup, aby ženy nezostali anonimné, aby sa e, zvýšila ich viditeľnosť v týchto krajinách, aby sa podporil ich rozvoj. Okrem toho, pokiaľ ide o úlohu žien v riešení konfliktov, táto je takisto dôležitá Nejde tu iba o externé konflikty so susedmi, ale ide tu aj o také e, služby, ako je policia a podobne. E, keď sú, e, bolo by potrebné aj tieto služby otvoriť pre účasť žien. V Polsku v roku 2013 sme e, zaviedli platformu pre ženy a ich zamestnávanie v týchto službách. A najvyššie postavené ženy v v týchto službách začali organizovať neformálne stretnutia a rozhodli sa, že vytvoria formálny tím pri úrade predsedu vlády, ktorý predstavuje platformu pre riešenie problémov jednotlivých takýchto služieb. E, hovoríme teda konkrétne o policii, kde sa zmenili kritéria príjmania e, e, ženy teda znovu pôsobia aj, teda, aj vo ozbrojených silách, ako aj v hasičskom zbore. A preto je dôležité vytvárať siete, jednak v, medzi ženami, ako aj medzi ženami a ďalšími inštitúciami. Myslím si, že by sa táto činnosť mala realizovať v rámci Euronestu. Toto by mal byť e, jeden z ďalších prvkov, ktoré prispejú k e, zaobchádzaniu so ženami a k rozvoju žien v ich vlastných krajinách. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či pani Gabriel chce ešte reagovať. Ďakujem. Chcela by som sa hlavne poďakovať. Pozorne som si vypočula tie pripomienky, návrhy kolegom. Chcela by som sa im vopred poďakovať, pretože práve vďaka takýmto príspevkom bude možné text e, vylepšiť tak, aby sme účinnejšie prispeli k presadzovaniu práv žien. Ďakujem. E, e, 17. Ehm, oktobra je termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov na poludne. A tým sme dospeli k záveru dnešného dopoludnejšieho